začneme s vysvetlením a hlasovania, tak vás poprosím, aby ste e, boli trochu tichšie. Proti ekthesi. Prvá správa. Správa Parvanova Jiménez Beseril Barrio minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov. Pán Roder sa hlási, nech sa páči. Er Takže nech sa páči, pán Roder, ďakujem e, pekne, pokiaľ ide o E, trestné činy. Tie sú čoraz viac e, cez hraničnejšie. Už pre kriminálnikov žiadne hranice neexistujú a tým pádom by nemali existovať ani pre policajné orgány, pre e, prokurátorov a tak ďalej, pokiaľ máme ochraňovať našich občanov, pokiaľ ste obeď trestného činu. Samozrejme musíte mať isté základné práva a bez ohľadu na to, kde sa v Európe nachádzate. Musíte mať vždy právo byť informovaný, mať e, svoj text tlmočený, dostať nejakú právnu pomoc a mať aj istú ochranu Niečo z toho už máme, ale ideme smerom eh, k bezpečnejšej Európe pre našich občanov a teda tá policajná spolupráca musí byť ešte silnejšia. Eh, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, eh, pán poslanec. Ďalej pani Zaniky. Ďakujem pekne, pán predseda. E, veľmi často sa stáva, že obete trestných činov Európskej únii nemajú ani len e, možnosť e, hovoriť o tých trestných činov, o tých trestných činoch, pretože nedôveria, nedôverujú orgánom. My chceme dať obeťam trestných činov rovnaký prístup k ochrane, k spravodlivosti vo všetkých členských štátoch Európskej únie a najmä ide o tie obete, ktoré majú veľké riziko toho, že naďalej e, budú mať e, ďalšie problémy alebo zastrašovanie počas e, trestného konania. Je veľmi dôležité, aby sme uznali to, že štatút obete to nie je iba tá osoba, ktorá bola v rámci trestného činu nejakým spôsobom poškodená, ale sú to aj rodinní príslušníci tejto osoby, sú to ostatní ľudia, ktorých táto osoba pozná a ktoré môžu byť ovplyvnení ako dôsledkom daného trestného činu. Ďakujem pekne. V poriadku, pani Macony e, tu nevidím, takže e, ideme ďalej. Ďalší rečník je pán Rossi, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení kolegovia. Som veľmi za e, túto správu. Pre niekoľkými rokmi som eh, bol eh, regionálnym poslancom v Piedmonte a tam sa mi podarilo tiež eh, byť spolátorom zákona, ktorý chcel poskytnúť služby a uznanie tým ľuďom, ktorí sú obeťami trestných činov. Európska únia a členské štáty musia si uvedomiť, že obete trestných činov sú ľudia, ktorí majú byť ochraňovaní, ktorým má byť pomáhané, najmä pokiaľ ide o psychologickú pomoc a nehovoríme iba tesne po trestnom čine, ale aj počas samotného trestného trestného e, konania, tak aby títo ľudia mohli naopak, e, sa napokon e, začleniť do bežného života. Malo by sa k ním pristupovať rovnakým spôsobom a mali by mať istý prístup k nejakým podporným systémom, k spravodlivosti, ku kompenzáciám a veľmi pozorne sa treba venovať najmä maloletým obetiam, obetiam sexuálnych útokov a trestných činov, ktoré spôsobujú mimoriadne závažné zranenia. Ďakujem pekne. Ďalej pani Koraca Bill, ďakujem pekne. Ja sa teším, že sme prijali e, smernicu o podpore obetiam e, trestných činov a veľmi podporujem e, pani spravodajkyňu za EPP, pani Terezu Jiménez. Odteraz ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia, deti, s ktorými sa obchoduje, obete terorizmu a vôbec obete všetkých trestných činov budú môcť mať rovnaké práva bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bol tento trestný čin spáchaný a bez ohľadu na ich e, štátnu príslušnosť. Vytvorili sme jasné spoločné normy, ktoré zabezpečujú, že každá obeď bude, e, bude k nej pristupované s rešpektom, s dôstojnosťou a bez diskriminácie v celej Európskej únii. A mimoriadne vítam pozornosť, ktorá sa tu dáva e, deťom e, a ľuďom, ktorí majú špeciálne potreby a teda, že bude isté individuálne vyhodnotenie ich e, zraniteľnosti tak, aby sa nevytvárali nejaké obete prvej alebo druhej kategórie. My sme v štokonskom programe, pán predseda, slúbili, že budeme mať takú Európu, ktorá bude komunitou práv pre všetkých občanov. A toto je veľmi dôležitý krok v tomto smere a teším sa, že naďalej budem spolupracovať s kolegami na tom, aby toto bola aj realita realita v praxi. Ďakujem pekne, pani poslankyne. Ďalej eh, pán Mitro Repo. Arvoisa puhemies, henkilöiden... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, voľný pohyb osôb to je základné eh, právo, ktoré majú občania Európskej únie a znamená to, že občania môžu cestovať po Európskej únie, môžu hľadať pracovné miesta, vzdelávanie, Eh, alebo lepšiu životnú úroveň, eh, voľná, eh, teda sloboda pohybu je jeden veľký úspech Európskej únie. Treba rovnakým spôsobom pristupovať k všetkým občanom EÚ. Rovnaký prístup. Čo to znamená? Znamená to, že európsky občania by mali mať rovnaké práva, malo by sa im dostávať rovnakej ochrany, rovnakej podpory, pokiaľ sa stanú obeťou trestného činu v rámci EÚ. A nejde o, tu o nejakú minimálnu požiadavku, je to naozaj danie e, obeti na rovnakú úroveň, pokiaľ ide o ich ochranu a bude to viesť k e, zvýšeniu dôvery našich občanov v Európu. A e, Myslím si, že táto zvýšená dôvera bude viditeľná vo všetkých členských štátoch a práve preto podporujem túto smernicu o minimálnych normách. Ďakujem veľmi pekne, pán Repo. A teraz vystupí pán Jozef Weidenholzer. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ak- aktuálnej súčasnej politickej situácii vidíme, že je tu skepsa a pochybnosti o tom, či európska úroveň dokáže vyriešiť problémy. Smernica o minimálnych normách v oblasti práv a ochrana obetí trestných činov je dôkazom toho, že takéto rozhodnutia nemusia vždy zodpovedať realite. Tu sa poukazuje na to, koľko je tu kompetencií a možnosť na riešenie problémov. Dôležité, aby každý mal rovnakú mieru ochrany, rovnaké možnosti. Myslím si, že je to dôležitý krok pre Európu a pre všetkým pre dotknutých. Okrem toho je to aj veľmi dôležitá pomoc pre obete trestných činov. Tu ide o ľudí, ktorí väčšinou bez vlastného pričinenia sa ocitli v takejto situácii. A profesionálna pomoc je veľmi dôležitá. Tá e, by mala byť cezhraničná, je to dôležitý signál v tom zmysle, že ľudia nebudú opustení v problémoch a takže je to podľa mňa celku dobrý deň pre Európu. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Kostelo. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Byť obeťou trestného činu je strašná skúsenosť a pre mnohých je hrozné aj to, ako musia e, byť v kontakte s rozličnými orgánmi v trestnom konaní a pre všetkým o to horšie je to, keď sa to stane v zahraničí. Preto vítam túto smernicu, ktorá vytvára minimálne normy a snaží sa zabezpečiť ochranu obetí trestných činov v Európskej únii. Dôležitá je práve tá jazyková podpora a dôležitý je prístup k bezplatnej e, pomoci. V špecifických okolnostiach samozrejme je dôležité zvládniť aj to, aká, aká aká je situácia daného občana. Dôležité pomôcť obetiam trestných činov, aby sa cítil bezpečnejšie nielen vo svojej krajine, ale v Európskej únii. Myslím si, že toto posilní dôveru v Európsku úniu, posilní to aj dôveru v súdny systém v Európskej únii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Marina Jana Kudakis. Ďakujem pekne. Táto správa zabezpečí to, že občania, ktorí zostanú obeťami trestných činov v rámci cesty do zahraničia, dostanú tú pomoc, ktorú potrebujú. Obete majú prístup k informáciám, ako aj je tam praktická a psychologická pomoc v minulosti. Obete trestných činov boli v zložitej situácii, bolo zložité získať primeranú náhradu škôd a zabezpečiť pre nich ochranu. ochranu. Tu nám budú minimálne normy a dôležitejšie ešte je prístup k spravodlivosti. Tieto minimálne normy sú efektívnym spôsobom zabezpečenia práv trestných činov, ľudí trestných činov, a ako by boli nejaké strnulé pravidlá. Dôležité, že takto pomôžeme ľuďom vo všetkých členských štátoch. Ďakujem pekne, pani Jana Kudakis. A Teraz má slovo pán Tanok. Vážený pán predseda, plne podporujem vytvorenie minimálnych noriem na úrovni EÚ, keď je o ochranu obeti trestných činov. Je to určitý prí, príklad toho, ako môžeme postupovať, keď dostanete rozličné dokumenty vo vašom materinskom jazyku. A toto je veľmi dôležité aj pre e, rodinných príslušníkov osoby, ktoré napríklad zomrie v rámci nejakého trestického útoku. Takže tu je dôležité aj to, aby ľudia mohli vystúpiť aj, predstúpiť pred súd, aj keď Eh, aby boli informovaní o všetkých postupoch. Tu je dôležité aj vytvoriť balík pre práva detí. Dôležité sú tieto minimálne normy pre obeti, obete ako deti. A je možné to riešiť prostredníctvom videolinku, aby deti nemuseli ísť na súd. Keď si pozrieme posledné udalosti, ktoré sa udeli vo Francúzsku, kde eh, vlastne eh, dve britské deti prišli o rodičov, tak vidíme, že dôležité riešiť tento problém. Ďakujem pekne, pán Tanok. A Teraz dostane slovo pani Gerling. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Myslím si, že obete by mali mať, trestný činov mal mať prospech z minimálnych noriem bez akýkoľvek diskriminácie v rámci Európskej únie. Štokholmský program hovorí, eh, že dôležitý je koordinovaný prístup a pomoc obetiam. Toto je súčasťou balíčka opatrení, ktoré majú zlepšiť eh, legislatívu tejto oblasti a majú zabezpečiť to, aby obete trestných činov skutočne mali e, práva, ktoré sú chránené. Som veľmi rada, že môžeme takto podporiť aj balíček e, e, pre deti ako obete trestných činov, ktorý vypracoval kolega Kirkov. Samozrejme sú tu mnohé práva obetí, ktoré sú zapísané do tejto smernice, ale ja som trošku sklamaná, to musím povedať, že keď som si vypočula dnes do obeda rečníkov, ktorí hovorili o hodnotách Európy a tu musíme, tak povediať, vnútiť paneurópsku smernicu. My ako členské štáty sme v tej situácii, že tieto členské tieto právy mali byť zabezpečené. Takže ďakujem pekne pani Girling a teraz dostane slovo poslanky Makovej. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som hlasovala za tento návrh preto, lebo to posilní postavenie obetí trestných činov Európskej únii a zlepší to ich ochranu celej únii. No a vytvoríme tu minimálne normy, ktoré sa týka obetí trestných činov bez ohľadu na štátnu príslušnosť a bez toho, na komisie sa stal tento trestný čin. Toto je poprvýkrát vlastne, že sa tu vytvorí definícia, jedna definícia obeti a tá sa bude uplatňovať v celej Európskej únii. Táto definícia bola rozšírená eh, na obeti, obete a ako aj blízkych rodných príslušníkov. Takto sa posilní dôver európskych občanov, spravodlivosť. Občania budú mať pocit, že sú rovnako chránení vo všetkých členských štátov. Ja preto chcem apelovať na členské štáty, aby zabezpečili vyššiu mieru koordinácie a spolupráce, aby bolo možné poskytnúť podporu obetiam trestných činov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani poslankyne Makovej. A teraz má slovo pán Nikolson. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel stručne povedať, že vítam prijatie tejto smernice, ktorá sa týka zlepšenia postavenia obetí trestných činov. Myslím si, že to bola dobrá práca a chcem sa poďakovať spravodajcom za to, čo vykonali. Možno si uvedomujete, že keď ja pochádzam zo Severného Írska, my tam zažili 10 ročia e, teroristických činov a násilia a toto veľmi ovplyvnilo negatívne tie rodiny ako aj obete a my pevne veríme, že toto už je za nami, ale dôležité, aby sa na to nikdy nezabudlo Nesmie sa na to nikdy zabudnúť, nesmie sa zabudnúť na ten vplyv, ktorý to má na, na e, ľudí stále. Preto som veľmi rád, že táto správa sa zameriava na obete aj teroristických činov a týka sa to aj rodinných príslušníkov a tu sa posilňuje ich postavenie ako zabezpečuje podpora. Aj, e, Tri roky bude trvať transpozícia, aby som chcel apelovať na Spojené kráľovstvo, aby to sa udialo čím rýchlejšie. Jednoducho Európa má konečne definíciu obeti trestných činov, toto je veľmi dôležité a ďakujem pekne za to. Ďakujem pekne, pán Nikolson. A, teda, a teraz má slovo kolega Antonescu. Rolul victimelor. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ochrana obeti trestných činov je veľmi dôležitá, dôležité postavenie v rámci e, súdnych procesov. Teraz sa to nezohľadňovalo dostatočne v právnom systéme členských štátov. A častokrát to vidíme na tom, že tá dôstojnosť v rámci tých postupov nie je garantovaná a že obete nemajú dostatočný prístup k súdnym procesom ani k odškodneniu. Jednoducho nie je možné, aby tu bola rozličná úroveň podpory v jednotlivých členských štátoch Nesmie sa rozlišovať, v akom členskom štáte došlo k trestnému činu, to znižuje dôveru a všetci, ktorí sa zúčastňujú nejakého súdneho procesu, musia mať dôveru v tie normy členského štátu a musia si byť istí, e, že tie normy sa budú implementovať. Preto som veľmi rád, že tu máme túto správu a pevne verím, že implementáciou tejto správy sa zlepší právne postavenie obete trestných činov a že obete trestných činov dostanú rovnakú podporu vo všetkých štátoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ďalej pán Hanan. Ďakujem pekne, eh, pán eh, predsedajúci. Aj keď eh, máme jedného zločinca, jedného mm, zlodia, je to zločinec, ale keď máme zrazu veľa štátov, ktorí, ktoré konajú spolu, tak to už je niečo iné. E, tu máme ľudí, ktorí e, pritom konajú proti E, zájmom bežní ľudia pritom sú odmeňovaní za to. Bankári všelijakí e, dostávajú tu ešte dokonca nejaké povýšenia alebo nejaké tituly napriek tomu, že v skutočnosti okrádajú ostatných ľudí. Takže táto celá, celý tento príbeh demokracie je predsa o tom, že treba kontrolovať ľudí, ktorí, nás, ktorí nám vládnu a aby takto ne, nemohli krádnuť e, všetky naše peniaze. Ale vidíte, na európskej úrovni ľudia, ktorí kradnú, nikdy nie sú potrestaní. Vidíme e, v niektorých štátoch, že e, je tu veľká chudoba. My E, sme teraz e, oslavili 20 rokov, odkedy sme z ERM našťastie ušli a ja chcem uistiť všetkých, že je možné aj pre ostatných ľudí, pre ostatné štáty dostať sa e, preč, preč z tohto hrozného systému. Predsedajúci, no tak to veľmi nebolo k správe úprimne povedané. Pán Hanan, opakujem vám to. Pán Kamal, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Toto je jedna z tých tém, kde e, pravdepodobne sa môžeme zjednotiť takmer všetci v parlamente, všetci môžeme e, cítiť istú, sú, e, istú, istú účasť, pokiaľ ide o obete trestných činov a hovoríme tu o konkrétnych opatreniach v jedných členských alebo v niektorých členských štátoch a treba sa na tieto témy pozrieť, ale zároveň možno trochu aj opatrne k tomu pristupovať. Samozrejme, je veľmi ľahké veci harmonizovať, keď na tom sa všetci zhodneme. Je ľahké to povedať, že áno, harmonizovať treba, lebo obetie trestných činov záleží nám na nich. Samozrejme, že nám záleží na našich deťoch, ktoré sú obeťami trestných činov. To všetko sedí, ale treba dávať pozor na to, aby sme nezačínali aj tu na, tak nejako nebezpečne sa dostali ešte k veľkšej a k väčšej harmonizácii práv. My na úvod e, tomuto veríme a podporujeme tieto kroky, ale e, kedy sa to všetko zastaví? Kedy e, sa nebudú už vnúcovať takéto veci členským, členským štátom? Ďakujem pekne. Pán Kamal, ďalšia správa je správa Gallagher. Opatrenia v súvislosti s krajinami, ktoré umožňujú neudržovateľný rybolov na účely ochrany zásob e, rýb. Prvé vysvetlenie hlasovania je pán Jakolino. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Tie štyri témy, o ktorých sme dnes hlasovali, alebo tie štyri dokumenty, ktoré dnes boli odhlasované, poukazujú na vôľu Európskeho parlamentu rozhodným spôsobom zakročiť v boji proti nadmernému rybolovu. Prednedávnom došlo k dobre zladenej akcii. Je veľmi dôležité ísť touto cestou, cestou regionalizácie, tak aby jednotlivé kroky a aktivity mohli byť lepšie zacielené na tie regióny, ktorých sa týkajú. Týka sa to aj celkového obchodného reťazca, flotil. Dôležité je, aby došlo k modernizácii naozaj výraznej v tomto sektore. Toto musí z ruka v ruke s udržateľnosťou v oblasti životného prostredia, a tiež s menovými pravidlami. Tieto štyri témy podporujeme, aj pokiaľ ide o budúce kroky v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán Tenok. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som v plnej miere podporil opatrenia proti krajinám, ktoré nerobia udržateľný rybolov a tým ohrozujú stavy rýb. Toto je v súlade s regulatou politikou mojej strany, teda chceme udržateľnú produkciu potravín a chceme, aby celý reťazec bol takýmto spôsobom podporený, hlavne teda ten jeho rybolovný sektor. E, máme tu viacero sporov v oblasti rybolovu, napríklad týka sa to makrely a iných druhov A Tento návrh e, sa zaoberá redefiníciou, redefiníciou podľa e, nových pravidiel v rámcoch ekosystémov. My, keď uvedieme do platnosti tieto kroky alebo tieto opatrenia, mali by sme aj environmentálne, obchodné a sociálne dopady týchto opatrení monitorovať, čili aby tieto boli proporcionálne, rozumné, aby boli e, v súlade s našimi záväzkami ako člena VTO. Ďakujem pekne, pán Tenok. Teraz dva slovo pani Girling, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. čase, keď reformujeme spoločnú rybolovnú politiku a kedy požadujeme od našich vlastných rybárov, aby lovili udržateľne, je len spravodlivé požadovať rovnaké podmienky aj pre dovážané ryby. Ja som tento návrh podporila naozaj s vervou, pretože umožňuje Európskej únii prijať kroky proti tým krajinám, ktoré nerobia by bolo udržateľným spôsobom. Podporujem opatrenia navrhnuté v texte, ktoré nám umožnú kvantitatívne obmedzenia na dovozy z tretich krajín. Ale chcela by som sa vyjadriť k jednej veci, prečo som teda podporila s takou verbou. My sme vyzývali komisiu, aby rešpektovala vôľu parlamentu. Bolo to silné hlasovanie v prospech tejto správy, tak teraz to už budú musieť zohľadniť a musí zabezpečiť nadenie takých spôsobov, aby sme držali naše medzinárodné záväzky Spravodajca odvedol obrovský kus práce a zaslúži si takýto rešpekt. Ďakujem pekne, pani Girling. A teraz dostáva slovo pán Higgins. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za túto správu, úplne ju podporujem. Potrebujeme zabezpečiť spoluprácu medzi krajinami EÚ, aby sme vytvorili naozaj udržateľné praktiky v oblasti rybolovu, aby sme zachovali naše rybné stavy a využívali ich rozumne. Sankcie sú potrebné pre krajiny mimo EÚ, ktoré uplatňujú také praktiky, ktoré nadmerne využívajú stavy alebo nespolupracujú v dobrej viere, eh, pretože naozaj Mm, postupujú veľmi chamtivo. My ako Európsky parlament e, sme My ako parlament sme viackrát hovorili, že nechceme obchodovať s krajinami, ktoré naďalej umožňujú udržateľný rybolov. V opačnom prípade e, budú za, kračí koniec e, ťahať iba naši rybári a rybné stavy naďalej budú klesať. Takže je potrebné zakázať dovozy z takých krajín, ktoré nedodržujú e, postupy udržateľného rybolovu. Ďakujem pekne. A teraz zostáva slovo pán Jar, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, samozrejme, že na prvý pohľad sa zdá byť logické a rozumné a to, že e, zo svetových morí budeme loviť iba to, čo e, teda sa reprodukuje, ale keď tá zodpovednosť sa deleguje, keď sa odovzdáva, tak tá situácia je trošku iná, preto je veľmi dôležité, aby sme sa najskôr dohodli o kvótach, o ochranných opatreniach, pokiaľ ide o, stavy rýb v svetových moriach. Musíme sa samozrejme zaobať aj tými krajinami, ktoré z tých či iných dôvodov sa nedržia týchto požiadaviek a týchto obmedzení. Preto sa chcem poďakovať spravodajcovi za túto správu. Jasno, že som hlasoval za a teraz je na komisii, aby stanovila potrebné opatrenia, aby sme mohli rokovať s týmito krajinami, aby sme im vyslali jasný signál. Udržateľný rybolov je pre nás veľmi dôležitý, nejde len o nás, nejde iba o ryby teraz, ale ide aj o ďalšie generácie na tejto planete. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán kolega Jar. A teraz dostáva slovo pani Basesku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu, pretože snahy Európskej únie loviť ryby udržateľným spôsobom eh, nepostačuje. Nemôžeme byť sami eh, a ostatní, aby si robili, čo chcú. Je dôležité, aby aj iné krajiny robili udržateľný rybolov neudržateľné využívanie nejakého druhu rýb môže mať globálne negatívne dopady, takže e, musíme pôsobiť cezhranične. Týka sa to celej biodiverzity, zavádzanie nejakých obchodných obmedzení pre krajiny, ktoré nelovia udržateľným spôsobom. Toto môže byť stimulom k zodpovednejšiemu správaniu. Takéto opatrenia samozrejme musia ísť e, ruka v ruke s vyhodnotením sociálnych a hospodárskych dopadov. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme ukončili vysvetlenie hlasovania k tejto správe. Pokračujeme správou Stevenson, spoločná za trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry. A tu ako prvý vystupí pán Tenok, nech sa páči. Ja som hlasoval za správu spolu s mojou skupinou, ktorá reformuje spoločnú politiku pre rybolov, pokiaľ ide o spoločnú organizáciu trhu. Prvá pozitívna zmena je, že to, čo sa vyhadzuje, sa bude znižovať tým, že sa budú podporovať organizácie e, producentov, aby e, aktívne podporovali, alebo by sa aktívne práve vyhýbali takýmto odpadom. A E, takisto budem podporovať e, nové pracovné príležitosti e, pri pobreží a aj vzdelávacie aktivity, ktoré majú motivovať ľudí, aby vstupovali do tohto sektora. Takisto treba zabezpečiť isté základné férové životné podmienky pre ľudí, ktorí pracujú v sektore rybolovu. Takisto správa hovorí o tom, že jasná informácia má byť poskytnutá obyvateľom a spotrebiteľom, pokiaľ ide o pôvode, pokiaľ ide o pôvod E, rybolovných e, výrobkov a hovorí sa aj o tom e, labely alebo označení pre ryby. Ďakujem pekne. Ďalej pán Murphy. Ďakujem pekne, pán e, predsedajúci. Ja som hlasoval proti tomuto e, návrhu. CMO bolo vytvorené v 70. rokoch, 70. rokoch a jeho cieľom bolo vytvoriť stabilitu a zabezpečiť aj istý firový, firový príjem pre e, rybárov, ale tieto cieľe nikdy neboli naplnené. Práve naopak e, rybári lovia čoraz menej rýb a celý ich sektor je na ústupe. A pokiaľ ide o správu Haglund, tam sa e, podporujú e, individuálne transferovateľné kvóty, ale to je neoliberálny projekt, ktorý iba poškodí rybárov. Znamená to, že malí a stredne veľkí rybári budú naďalej oslabovaní a naopak veľké flotily e, budú ich preberať a celé tieto e, obyvateľ, skupiny obyvateľ, ktorí bývajú na pobreží, tým sa bude iba škodiť. A pritom my to chceme spraviť presne naopak, aby títo ľudia boli úplným e, stredom našej politiky v oblasti rybolovu, aby sa to teda celé riadilo demokraticky a aby mohli mať e, normálny ferový príjem. Vtedy by e, sme mohli aj trvalo udržateľným spôsobom riadiť tieto obnoviteľné e, zdroje. Ďalej, pani Gerlingová, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto správa je prvá z troch legislatívnych návrhov od komisie, pokiaľ ide o reformu spoločnej politiky pri rybolov a jej cieľom je vytvoriť trhové stimuly a posilnenie eh, aj celkovo trvového potenciálu európskych produktov. Samozrejme, je to veľmi dôležité podporovať takýto trvalo udržateľný eh, sektor rybolovu, ale zároveň treba podporovať aj samotných rybárov. Eh, úloha organizácií producentov nemôže byť v tejto oblasti podceňovaná a vy tam tu na jasné cieľa v tejto oblasti v tom zmysle, že oni majú podporovať taký rybolov, ktorý je ziskový, ale nie za každú cenu. A pokiaľ ide o ten bycatch, je veľmi e, dobré, že tam sa snažíme vyhnúť takýmto e, praktikám bez toho, aby sme nejakým spôsobom narúšali e, trh. A takisto ma teší, že môžem podporiť pozmeňovací návrh pána Stevensona, ktorý hovorí, že máme zaviesť e, taký eco-label, ktorý hovorí o trvalo udržateľnom rybolove. A to ma takisto teší. Vítam to a dúfam, že nová politika v oblasti rybolov bude naozaj už e, schopná spraviť tú úlohu, alebo splniť tú lohu, ktorú po nej aj očakávame. Ďakujem pekne. Ďalej Jim Higgins. Thank you, Mr. Ďakujem, pán predseda. A chcel by som pochváliť spravodajcu, že prišiel s vynikajúcou správou, je veľa dialogu, veľa pozmeňujúcich návrhov, na ktorom sa môžeme dohodnúť. Takisto som mimoriadne e, spokojný s tým, čo je v článkoch 6 až 31. A takisto vítam aj články 32 a 34, ktoré by mali zvyšiť efektívnosť marketingu. E, pokiaľ ide o stabilizáciu trhov, komisia konečne uznáva, aký dôležitý je sektor. Konečne teda máme ryby, ktoré sa dajú zmrazovať, pasterizovať a neskôr využívať. Minimálne normy spotrebiteľských informácií pomáhajú spotrebiteľom článku 42-45 rozhodnúť sa, aké výrobky chcú. A nakoniec, pán predseda, e, vítam článok 49 a inteligentné ustanovenie v tomto článku. Je to potrebné na to, aby sme lepšie pochopili trhové trendy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Higgins. Teraz pani Elena Basesku. Ďakujem veľmi pekne. Hm, tento návrh komisie e, by mal poskytovať e, väčší prehľad spotrebiteľským organizáciám. V oblasti rybných výrobkov e, musíme mať dobrý základ. Keď si teraz vyberieme výrobky a vieme, čo všetko je v týchto výrobkoch, je to naozaj veľmi dôležité pre európskych spotrebiteľov. Ekologické etikety pre ryby, ktoré sú lovené udržateľným spôsobom, je dôležitá informácia, ktorá sa týka trvalej udržateľnosti e, týchto výrobkov. Takisto je dôležité, aby sme mali plnú koherentnosť obchodnej a rybolovnej politiky. To znamená, že výrobky, ktoré sa dostávajú na trh Európskej únie, musia plniť rovnaké normy, čo je dôležitá otázka pre výrobcov. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej tu máme Bajano Brook a je to výročná správa pre Európsky parlament o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Teraz to máme e, pána Tanaka zo skupiny ECR. E, dve minúty v mene mojej skupiny ECR e, akceptuje realitu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Táto politika bola vždy dôležitá pre radu. Nechceme, aby táto politika podmiňovala a podkopávala suverenitu členských štátov. Preto moja skupina sa zdržala a nemohla podporiť všetky aspekty Brokovej správy. My sme viedli konštruktívny dialog so službou pre externé činnosti a týkalo sa to eh, úsporných opatrení a ďalších finančných aspektov. Táto politika napriek ťažkostiam s eurom je v praxi a to musíme uznať. Ale táto politika musí dokázať, že má pridanú hodnotu a že prináša úspory hlavne pre menšie štáty. Spojené kráľovstvo je veľkým národným hráčom a vidí, že prostredníctvom novej e, služby pre vonkajšiu činnosť sú jej zájmy lepšie chránený. Jedným príkladom e, je e, európske zariadenie v Južnom Sudáne. Tam všetky európske krajiny súhlasili s tým, že budú pôsobiť. Potom tu máme Tajván a máme tu aj záväzok Tajvanu prispievať k mieru v juhovýchodnej Ázii. Tento záväzok bol ďalej podporený e, mierovou iniciatívou v juhočínskom mori. E, ďalej sú to napätia, ktoré sa týkajú ostrovov Hosenkaku. Tieto napätia zrazu eskalovali a včera Čína e, poslala hliadkové lode e, k týmto ostrovom. Potom tu máme antarktickú zmluvu. Táto zmluva si podľa mňa zaslúži plnú podporu. Ďakujem veľmi pekne, pán Tanok. A teraz dávam slovo pani Nikolaj. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu. Je to výročná správa, je to správa o stanovisku a ide predovšetkým o to, že by sme mali mať nejakú víziu. Toto je klasická línia, ktorou sa uberá Európska únia. Nie je tu veľa nových vecí, ale napriek tomu to bolo pre mňa veľmi dôležité, pretože sú tu aspekty bezpečnosti európskej politiky a spravodajca sa venoval niektorým veciam, ktoré sú naozaj dôležité. A nejde iba o budúcu politiku, ale ide aj o viditeľnosť a sílu EÚ mimo hranic Európskej únie. A ešte jedna vec je dôležitá. Možnosti EAD D e, sú e, veľmi e, dôležité. Treba sa snažiť vyhybať konfliktom, ale aj pridelovanie prostriedkov je dôležité. A chcela by som upozorniť ešte na jednu vec. Obchod so zbraniami je dôležitý a tu by sme tiež mohli urobiť krok pred. Ďakujem pekne. Teraz Eva Stadler. Pani Stadler. Chcel by som e, teda e, sa vyjadriť e, k menšinovému názoru mojich kolegov, pretože tu naozaj sa tu hovorí o demilitarizácii, hovorí sa tu o strategii, hovorí sa tu o oddelení od NATO a to pre Rakúsko nie je priateľné. Takisto, pokiaľ ide o stratégiu v súvislosti s Tureckom, považujem ju za nesprávnu, pretože tam sa vyžaduje otvorenie ďalšej prístupovej kapitoly. E, potom pokiaľ ide o Líbiu, e, tam sme mali dramatický útok Benkaz, libyská politika úplne zlyhala. No a teraz je nesprávna aj politika, ktorá sa týka Sýrie. Je e, zameraná na intervencie, je zameraná na Rusko a tlak z Číny a predsa by tu mali byť určité záujmy Sýrie, ktoré by sa mali pretláčať. Tam sa nehovorí nič o Saudskej Arabii a o, o ďalších problémoch. Ďakujem veľmi pekne. Potom uh, Sergio Gaetano, Kooperaty. Ďakujem, predseda, ja som hlasoval za správu Elmara Broka, ale mal som s tým problémy, to nebudem tajiť. Aj tie hranice, ktoré obsahuje európska politika. Ja by som chcel zdôrazniť dve veci, ktoré ma znepokojujú. Najprv e, obchod so zbraniami. My si stanovujeme cieľ, že nebudeme rozširovať e, takéto zbranie a chceme prijať také prostriedky, aby sme mohli kontrolovať vývoz zbraní. Čiže vlastne my chceme niečo urobiť, ale potom svojim správaním to poprieme. Potom ďalšia téma, kde spočívajú naše hranice. Prevencia konfliktov, a to by malo zaručiť mier. To, čo sa stalo v oblasti Stredozemného mora, um, to, to e, poukazuje, my sme Eh, nezasiahli na čas, eh, my sme nezaregistrovali to, čo sa deje v týchto krajinách a prostredníctvom našej zahraničnej politiky sa nám nepodarilo predísť eh, takéto dramatické situácii. Takže dúfam, že v budúcnosti naša zahraničná politika bude účinnejšia, ako tomu bolo počas minulých mesiacov. Stop. Ďakujem. Ďakujem, pán Konferaty. A teraz a mám tu pána Janosa Zemku. Ďakujem veľmi pekne. Po schválení Lisabonskej zmluvy Postavenie našej e, spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky sa malo zlepšiť. E, pokiaľ e, ide o mňa, myslím si, že pokrok bol pomalý. Je tu viac úmyslov, ktoré sa však nenaplnili. Tento nedostatok e, moci je vyjadrený aktivitami milícií v Európe. A pokiaľ ide o pôsobenie vojenských skupín, vyzerá to veľmi dobre na papieri, ale nepoužilo sa to ani raz v praxi. Robíme chybu v Európe, pretože tu máme iba malý priestor na spoluprácu e, vo vojenskej oblasti. Je nevyhnutné, aby sme spolu plánovali vo väčšej miere a aby sme spolu organizovali misie a vojenské operácie. Mali by sme skombinovať eh, vojenské akcie a mali by sme viac spolupracovať. Takisto aj v priemysle a vo vojenskej oblasti. Chcel by som povzbudiť komisiu, aby urobila rozhodnejšie kroky v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Adam Bilen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som sa zdržal hlasovania, pretože v tejto správe sa uvádzajú viaceré argumenty, napríklad lepšie využívanie prostriedkov určených na spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku. A hovorí sa tam aj o podpore našich vzťahov s Moskvou a o strategickej úlohe partnerstva s Ruskom. E, takisto sa zaoberáme vzťahmi s Tajvánom, ale správa navrhuje, aby sme zvýšili úlohu Európskej vonkajšej služby. A ešte vždy máme dočinenia aj s veľkým počtom poľských zástupcov v rámci vonkajšie služby. Preto nemôžem plne súhlasiť s celou správou. Ďakujem veľmi pekne. A pán Jan Kozlovský. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za túto správu, pretože podľa mňa je to strategicky ambiciózny dokument. Domnievam sa, že susedská politika je jedným z našich hlavných cieľov spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politike a to je správne. Som spokojný s priestorom, ktorý sa dáva spolupráci s krajinami východného partnerstva. Zároveň dúfam, že napriek znepokojujúcim činnostiam v južnej časti nášho susedstva eh, podarí sa nám tam zachovať rovnováhu v rámci našich aktivít. Chcel by som zdôrazniť eh, výzvu eh, vysokej predstaviteľke, aby sa poskytli dostatočné eh, finančné prostriedky na monitorovanie volieb na Ukrajine. Považujem to za mimoriadne užitočné a dôležité. Teraz pán Andrej Gžip, máte slovo. Ďakujem. Rovnako ako predrečníci ja eh, som sa vyjadril za správu Elmara Broka. Eh, ten, tie nové prvky v Lisabonskej zmluve eh, nám zverujú nové pravomoci, ale musíme si uvedomiť, že sa objavujú uh, E, e, určité e, nové konštelácie, medzi iným aj ekonomická kríza, ktorá si žiada od nás, aby aj my sme reagovali na dianie v susedstve napríklad krajiny arabskej jary, medzi nimi Egypt, koncipujú novú ústavu. A zdá sa, že sa len primalo zaujímame o podobu tejto ústavy. Ďalej budú nové voľby v Gruzinsku potom sú také tie tlejúce e, konflikty e, v Náhorný Karabach a podobne. Mm, ďalšia otázka je Ukrajina. Som toho názoru, že e, nemal by utíchať záujem Európskeho parlamentu o problematiku politiky susedstva. Pani Basesku, máte slovo. Ďakujem. Ja som hlasovala za správu pána Broka, pretože riešenie globálnych problémov je, možno len, je možné len integrovaným spôsobom. Máme arzenál nástrojov v EÚ, ktoré nám umožňujú vystupovať v jednom šíku ale ešte existujú viaceré problémy týkajúce sa uh, spoločnej rybárskej politiky a Myslím si, že e, takéto veci sa týkajú aj e, tých problémov, o ktorých hovorí správa Emala Broka, týkajú sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Musíme e, skutočne uplatňovať spoločné aktivity. A čo sa týka budúcnosti SZBP, mali by sme presadzovať východný rozmer a takisto aj program partnerstva e, alebo e, otázku susedskej politiky. A východné e, partnerstvo je veľmi dôležité. Treba podať pomocnú ruku medzi iným aj takým krajinám, ako je Moldavsko. Ďalšou správou je správa Karla Haglunda ochrana a trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva. Teraz má slovo Charles Tenok. Ďakujem od roku 2002 komisia je povinná v zmysle nariadenia EÚ e, predkladať informácie ohľadom e, dosiahnutého stupňa ochrany a trvalo udržania využívania zdrojov robného hospodárstva v rámci deviatich e, námorných mil od, od pobrežia EÚ je snaha, doterajšia snaha revitalizovať stavy RIF. sa, nepo, sa nepodarilo. Ja som za túto správu E, ktorý hovorí o tom, že treba zlepšiť situáciu týkajúce sa predpisov platných v rámci priestoru 9 námorných e, míl a treba zohľadniť regionálne špecifika a treba zlepšiť mechanizmy zberu dát, ktoré by prispievali k dlhodobým plánom riadenia e, stavu rybného hospodárstva asi treba e, uvažovať o teda dotiahnutí tohto legislatívneho balíka. Ak sa to nepodarí, tak potom e, by sme mali upustiť od spoločného riadenia Európskeho rybného hospodárstva a zveriť to skôr e, priamo dotknutým krajinám. Čiže máme, čiže máme poslednú šancu urobiť niečo pre európskych rybárov. Ďakujem ja, ja som hlasoval za túto správu eh, i napriek tomu, že eh, vždy eh, som na pozore, keď počujem slovo ochrana. A musíme myslieť na rybné hospodárstvo a musíme myslieť aj na samotné prostredie, kde to rybné hospodárstvo prekvitá. Myslím si, že Európa zaznamenal nielen pokles stav rýb, ale aj pokles plavidiel. Hovorilo sa tu o e, tom pásme 9 námorných míl. Režim v tomto pásme fungoval dobre, ale by bolo dobre rošiť toto pásmo na 20 námorných míl, aby celkové hospodárenie bolo efektívnejšie. E, naši rybári spochybňujú viaceré reštriktívne opatrenia a tvrdia, že nie sú reálne. A E, neprinášajú tieto opatrenia e, dostatočné e, mechanizmy riešenia nadmerného rybolovu. Treba mať mechanizmus na úrovni EÚ, ktorý by kompenzoval tých rybárov, ktorí sú nepriaznivo zasiahnutí týmito reštriktívnymi opatreniami. Ďakujem pekne. A teraz pán Basesku pani Basesku má slovo. Ďakujem. súčasný systém e, e, e, rybných kvot ešte viac zviditeľnil problémy členských štátov v oblasti rybného hospodárstva. Aby sme ako si riešili existujúce problémy, tak musíme sa zamyslieť nad regionálnym prístupom v oblasti rybné hospodárenia. Komisia by mala koncipovať dlhodobé plány, ktoré zohľadňujú potreby členských štátov na jednej strane a na druhej strane e, e, snahu zachovať e, stav rýb. Musím poveda- musíme povedať, že veľké percento rýb vo vodách EÚ sú predmetom nadmerného výlovu. Napríklad delfíny v Černom mori sa náhodne ocitajú v rybárskych sieťach a zasluhujú sú ochranu. Ja apelujem v prospech e, za, e, zapracovať predpisy, ktoré by cieľene chránili delfíny v Čiernom mori. Posledný, posledná správa je správa Nikolasa Stavrakosa, a je to reforma spoločnej rybárskej politiky. Ďakujem. Spoločná reforma rybárnej politiky je nevyhnutná. V Európe eh, eh, robí, eh, vy, vylovujeme príliš veľa rýb. A ak chceme ochrániť morský ekosystém a to, aby prežili naše rybárske firmy, musíme nechať čas tomu, aby sa stavy rýb obnovili ja však nie som za to, aby sme zachovali status quo a aby sme odsúdili naše moria na istú smrť. Preto hlasujem za spoločnú e, reformu našej rybolovnej politiky, aby sme zaručili e, to, že sa e, bude trvalo udržateľne loviť. A preto potrebujeme presný harmonogram a druhy, ktoré budú ochraňované členské štáty, ktoré nebudú dodržiavať pravidlá a ktoré eh, nebudú robiť kontroly, musia byť eh, potrestané sankciami. Eh, trval udržateľný rybolov znamená viac pracovných miest, ale tu nie, sú ľudia, ktorí to ešte nepochopili. Pán Tanok má slovo. Reforma ako balík, verím, prinesie to, aby komisia nezáväzným spôsobom posilnila opatrenia na ochranu um, Eh, biologických zdrojov v, v mori. To bolo aj mojou snahou pred desiatimi rokmi, keď som sa pustil do problematiky zachovania biodiverzity. Veď našou snahou je eh, trvalú udržateľnosť. Chceme mať takýto model, eh, taký režim, ktorý zabezpečí práve takúto udržateľnosť. Zároveň treba presadzovať princíp regionalizácií. Tým bude spravodlivejšia ekonomika a e, to bude znamenať, že veci sú spravodlivejšie rozložené a rozdelené medzi regiónmi a krajinami. E, reforma spoločnej rybalskej politiky je na mieste, je treba modernizovať túto politiku a ak to má zostať v kompetencii EÚ, e, tak takéto kroky sú nevyhnutné. Inak by sa to už malo prestať byť kompetenciou EÚ. Takže kvestor má teraz slovo pán Higgins. Je mi e, potešením konštatovať, že e, toto uznesenie k tejto správe bolo schválené. Je dôležité mať koherentnú politiku do budúcnosti, aby mohli si aj rybári plánovať budúcnosť istou mierou istoty. Ak bude, ak bude rybné hospodárstvo správne spravované, E, tak môže väčšou mierou prispieť k, e, k prínosom európskej spoločnosti, môže prispieť k zamestnanosti, môže prispieť k dynamike ekonomiky a môže prispieť k prekvitaniu rybného hospodárstva. Ako zástupca Írska musím s radosťou konštatovať, že toto uznesenie má aj e, taký text, ktorý hovorí o tom, že komisia by sa mala venovať venovať pozornosť aj znižovaniu stavu určitých druhov rýb z dôvodu eh, ich konzumácie ich prírodnými nepriateľmi, mám na mysli tuleňov a ďalších. Ďakujem. Pani Basescu, ja som uh, hlasovala za uh, túto reformu, pretože skutočne je potrebné zohľadniť špecifika vo všetkých členských štátoch. Komisia by mala koncipovať súbor štúdií, ktoré zviditeľnia, aké sú stavy rôznych druhov rýb v jednotlivých častiach EÚ. Potrebujeme mať odhady, ktoré pomôžu určiť udržateľný stav rybolovu. Z toho aj vyplynie určitý, e, určitý určitú časovú líniu e, e, rybolovu a aby e, popri rybolove sa dokázali aj reprodukovať a regenerovať stavy rôznych druhých, druhov rýb. A toto musí byť členené podľa jednotlivých častí EÚ a členských štátov. Regionalizácia e, spoločnej rybárskej politiky je rozhodne aspekt, ktorý si zasluhuje podrobnejšiu analýzu. Len tak bude mať istotu, že fondy pre rybolov budú aj e, efektívnejšie využívané. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo Chris Davisovi. Vidíme, že tu máme členov e, zo Španielska, Talianska e, a Rumunska. Hovoria o tom, e, že sme že máme skutočne na pokraji zániku rôzne rybné druhy rýb a pritom sa hlasovalo, ako sa hlávalo. Len, len 5 tých pozmenujúcich návrhov za EPP, tie boli schválené a, bol, a pritom išlo o pozmenujúce návrhy, ktoré viac menej znamenajú, že nebude dochádzať k obnove e, e, stavov e, rôznych druhov rýb. A to je nehorázne, pretože len vtedy môže rybné hospodárstvo sa rozvíjať, pokiaľ budeme aj vlastne obnovovať stavy rýb neviem, čo si o nás pomyslia o občania EÚ. Pomyslia si to, že tí, ktorí to odhlasovali, sú, sú, sú šialení. Veď to je absurdné a absurdné, že e, mohli ste schváliť niečo, čo hatí cestu e, ďalšej obnove e, stavov rýb. Máte na to dva mesiace, aby ste tento stav ešte zvrátili. Poslednú šancu a poslednou na, na mojom zozname je pani Gerling. Ďakujem pekne. Táto správa poskytuje e prehľad reakcie EP na návrhy komisie ohľadom reformy e, SRP. Ja podporujem to smerovanie e, v rámci reformy, ale musím povedať, že tento, táto správa je len takým, takou úzkou štrbinkou do širokých perspektív budúcnosti spoločnej rybarskej politiky. Máme pozmenujúci návrh, ktoré, ktorý hovorí o tom, aby sa znížili, znížili e, a respektíve aj zvýšili objemy e, odchytaných rýb a e, objavujú sa tu aj textácie, ktoré sú až eufemizmami. A E, znamenajú to, že e, vlastne rybolov e, bude veľkokapacitnejší a nie nevyhnutne zameraný na to, aby dochádzalo k obnove stavu rýb. Myslím si, že ak hovoríme o reforme, musíme hovoriť aj o trvalo udržateľnom rozvoji. Vzhľadom na pozmeňujúce návrhy, ktoré sa tu objavili, nemohla som podporiť správu ako takú, i keď s jej líniou súhlasím. Predseda. Takže Teraz vyhlasujem prestávku. Pokračovať budeme cirka o 35 minút, to je zo 15.00.